a že zabezpečíme e, tiež súhlas parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani ministerka Creighton. Týmto pádom končím rozpravu. Dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu. Tu ide o otázky na ústne zodpovedanie zo strany výbory pre občianske slobody, spravodlivosti a vnútorné otázky, ako aj výboru pre ústavné veci, výboru pre právne veci. Je tu o implementáciu štokholmského programu a priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Ako prvý vystúpia autory otázky, kolega Berlinger má slovo 3,5 minúty. Signor Presidente, Ďakujem pekne, pán predseda. Štokholmský program eh, prijatý Európskou rádou v roku 2010 si dal za cieľ eh, stanoviť určité ciele Európsky parlament dvakrát zaujal dôležité stanovisko v tejto súvislosti 25. novembra 2009 aj e, v roku 2010. Potom komisia e, predstavila e, akčný plán pre realizáciu tohto programu. Momentálne sa nachádzame v strede fungovania tohto programu. Výbor pre občanské slobody sa rozhodol identifikovať eh, mm, to, čo sa doteraz zrealizovalo, to, čo je ešte eh, otvorené. Preto by som mal jednu otázku pre radu aj komisiu. A teda mm, to je obsahom našej eh, ústnej otázky, otázky na ústne zodpovedanie. Ide tu teda o konkrétnu aplikáciu európskych e, právnych úprav. E, v týchto rokoch sme prijali Európsky korpus juris obrovských e, rozmerov. Týka sa veľmi dôležitých tém a ide tam o integráciu práv a práva Hodnotiť výsledky neznamená iba vymenovať e, právne normy, ktoré sme prijali, písomné e, e, normy. Ale ide o to, čo sa z týchto no, spísaných noriem dostane aj k občanom, pretože ide iba o malú časť tých noriem, ktoré sa k naozaj e, dostanú, ktoré ich zasiahnu. A e, tu je riziko, že naše e, úsilie bude neúčinné, pretože naše úsilie je nekonečne krát väčšie než jeho výsledok na, mm, a teda účinok na európsku spoločnosť. Teda mm, žiadali by sme vás o zhodnotenie toho, čo sa doteraz udialo a pýtame sa takisto aj, aké sú e, dôvody, ktoré viedli k takémuto výsledku. Myslíme si teda, že e, praktické efekty sú e, veľmi nízke. Aké opatrenia by sa mohli prijať pretože e, zákonodárca e, chce e, vytvárať normy, ale malo by nám ísť o to, aby tieto normy prinášali výsledky. Takýto by mal byť náš prístup k tejto činnosti. Obzvlášť v Európe, kde sme všetci zákonodárcami aj exekutívni, vy, exekutívne orgány, ktoré sú súčasťou vypracovania týchto noriem. Takže naozaj ide o efektívnosť e, právnych úprav. Žiadame vás teda o takéto konkrétne údaje. E, chceli by sme vedieť toho viac, pretože sme e, vypracovali štokholmský program a chceme sa dozvedieť, aké konkrétne výsledky priniesol. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega. Berlinger, teraz López Aguilar na 3,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pripomíname, že štokholmský program bol e, prijatý v decembri 2009 a ide tu o hodnotenie miery e, plnenia programu v strede obdobia, keď sme už teda prešli ten stred obdobia. A e, snažíme sa tu dať dve základné otázky, aké boli doterajšie výsledky tohto programu a po druhé, ktoré sú základné e, prvky, ktoré by mohli inšpirovať tento program, tak aby štakholmský e, e, program bol v tom druhom období úspešný. Ide tu o priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, áno, ale ide tu o hodnotenie dosiahnutých výsledkov a dôsledkov. Videli sme pokrok v priestore dodržiavania procesných práv, známka zatknutých osôb, ale zatiaľ ešte e, neboli uzatvorené e, rokovania v oblasti e, základných práv, ešte stále kodanský program, kodanské kritéria, tiež oddelenie moci v prístupu pristúpení k únii, e, zaručenie e, demokratického pluralizmu, rešpektovanie základných práv, transparentnosti, prístupu k dokumentom. E, teraz diskutujeme o ambicióznom balíku ochrany údajov, ktorý ešte stále má ďaleko k ukončeniu tiež voľná, eh, voľný pohyb slobo. Tam sme videli niektoré kroky späť v členských štátoch, dokonca aj zo strany únie, ktoré eh, sa, kde eh, boli, bola snaha obmedziť tento slobodný pohyb osôb, keď vlastne tento slobodný pohyb bol jedným z základných pilierov výstavby EÚ je tu snaha lepšie chrániť európskych občanov, ale to samozrejme vedie k istým e, výzvam, ktoré treba riešiť. A videli sme tiež, ako e, veľmi vehementne sa objavila kríza, ktorá nie je len ekonomická a finančná, ale tiež politická e, kríza vierohodnosti s rastúcim populizmom, ktoré otvárajú veľmi naozaj také veľmi uh, obnažujú také výzvy, ktoré tu existujú a problémy, ktoré tu existujú. Takže e, čo, ako môžeme implementovať program, ktorý, bude, e, ktorý vlastne nahradí štokholmský program, alebo aký program by mal nasledovať po štokholmskom programe, v ktorom by tiež Európsky parlament zohrával rozhodujúcu úlohu. Tri roky po zavedení Lisabonskej zmluvy a po zavedení štokholmského programu je e, treba dať odpoveď na lepšiu ochranu základných práv občanov. Vidíme, ako aj v súčasnosti Európska agentúra pre základné práva vylúčuje policajnú a súdnu spoluprácu v trestných veciach. Toto je cieľom tejto debaty. Chceme poznať názor komisie, aby sme mohli odpovedať na tieto tri sformulované otázky. Je tu ohrozená vierohodnosť Európy a dôvery, dôvera európskych občanov. Myslím si, že máme poslednú príležitosť na reakciu ak to neurobíme teraz, je možné, že keď sa o to pokúsime na budúce, už bude neskôr. Ďakujem. <coughs> Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Kasíny na 3 minúty. Grazie. Ďakujem, pán predseda. A ja sa pýtam, aký je zmysel tejto našej otázky. pretože tre, tri výbory, ktoré e, e, na tomto pracovali v zmysle článku 51 e, právnej úpravy, sa toto spýtali, ale už 25. novembra 2009 sa vyjadrili k Lisabonskému programu, kedy ešte Lisabonská zmluva nevstúpila do platnosti. Išlo o prvé uplatnenie článku 51. A Ehm, to, že tri výbory e, sa zabrali toto e, témou, znamená, že ide naozaj o e, obrovský rozsah tohto programu týkajúci sa tretieho piliera. Ide teda o to, aby Európsky parlament sa zaoberal dôležitými vecami pre európskych občanov, ako je bezpečnosť, Eh, spravodlivosť eh, a sloboda. Sú to dôležité témy týkajúce sa eh, procesu integrácie. Spomínali sme viackrát postup aj teda v súvislosti s Lisabonskou zmluvou. Teraz však e, žiadame e, komisiu o to, aby nám e, zhodnotila celkovo postup v oblasti štokholmského programu, ako by sa dali prekonať existujúce ťažkosti. Sme si vedomi, že v roku 2014 budeme mať voľby, ktoré teraz sa budú konať v čase krízy nielen ekonomickej, ale aj krízy dôvery voči EÚ. Um, čoraz menej voličov sa zúčastňuje eurovolieb. A mali by sme preto konať. Napriek e, tomuto smutnému konštatovaniu, napriek kríze, budúce voľby by naozaj mohli predstavať moment, kedy sa odrazíme od dna, pretože Eh, je naozaj potrebné eh, diskutovať o Európe v predvolebnej kampani. Doteraz eh, sa všetko zviedlo na vnútornú politiku, keď išlo o mm, Európsku volebnú kampaň. Mali by sme naozaj hovoriť občanom o tom, čo sa dosiahlo a ak najväčšími hodnotami eh, je priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, práve v tejto oblasti by sme mali k dispozícii presvedčivé, konkrétne eh, údaje k dispozícii. Preto sa pýtam, akou eh, formou nové nástroje ovplyvnili realizáciu stanovených cieľov, ktoré sa spomínajú v štokholmskom programe a po druhé, akým spôsobom komisia zamýšľa zvýšiť dôveru občanov v demokraciu tak, aby um, otázky e, občanov e, boli naozaj efektívne vypočuté. A potom, ako komisia e, chce postupovať v, obla, v oblasti Európskej prokuratúry. Ďakujem, pán kolega Kasíny. A teraz za radu má slovo Aha, pani ministerka Creighton. Mikrofón. Som veľmi vďačná parlamentu za príležitosť eh, hodnotiť implementáciu štokholmského programu. Vaša otázka je veľmi rozsiahla, keďže máme málo času, môžem dať iba takú obmedzenú odpoveď, ale dúfam, že bude jasné, že sme dosiahli a naďalej sa budeme snažiť o výrazný pokrok v tejto oblasti. Na rade v minulého decem, minulom decembri sa urobila dostatočná e, revízia e, pokroku e, v rámci cyperského predsedníctva. Táto, toto hodnotenie spočívalo v hodnotení všetkých oblastí azyl, migrácia, občianská trestná spravodlivosť, občianská ochrana a vnútorné otázky pri e, e, v, v rámci syperského predsedníctva e, boli poskytnuté informácie o výsledku debát na rade. Môžem citovať, že debata na rade ukázala vo všeobecnosti uspokojenie s dosiahnutým pokrokom a tiež potvrdenie, že sú je potrebné presadzovať ďalšie prvky štokholmského programu na to, aby sa presadzoval priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Užitočnosť eh, takéhoto programu je tiež, bol tiež podčerknutý mnohými delegáciami pri identifikácie operačných legislatívnych priorít zdôraznil sa záväzok snažiť sa o rovnováhu medzi e, ochranou slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a e, ochranou e, práv občanov. Rada by som zdôraznila niekoľko vecí v oblasti azylu a imigrácie. Všeobecný súbor opatrení sa teraz finalizuje a Európsky podporný azylový úrad začal fungovať Ehm, európsky eh, program pre presídlenie eh, bol vypracovaný a eh, tiež boli prijaté opatrenia pre prácu pracovníkov z tretich krajín v rámci EÚ. Program VIS bol spustený a Tiež SAS začalo fungovať v apríli. V oblasti spravodlivosti e, boli vytvorené minimálne normy pre e, ochranu e, obetí zločinov a tiež ochranné a jednotlivé ochranné opatrenia. Pokiaľ ide o bezpečnostné opatrenia, rôzne dôležité smernice boli prijaté vrátanie E, boja proti počítačovej kriminalite, predchádzanie e, zneužívania detí na internete, e, trestanie páchateľov, ochrana mladistvých, predchádzanie a boj obchodovania s ľuďmi. Vo všeobecnosti rada je názoru, že teraz by sa bolo treba zamerať na implementáciu už prijatej legislatívy a na zabezpečenie toho, že tie prijaté opatrenia sú plne e, funkčné. Pokiaľ ide o inštitúciálne úpravy, rada je názoru, že bežný legislatívny postup dobre funguje a e, posilňuje záväzok našich inštitúcií obhajovať a ochraňovať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, aby tento priestor dobre fungoval to, čo bolo e, vytvorené v rámci Lipcavonskej zmluvy, sa už ukázalo ako užitočné. Stály výbor na rade zabezpečuje efektívnu spoluprácu v rámci bezpečnosti a ďalšie opatrenia ako e, klauzula Solidarity určite pomôžu aj v budúcnosti naďalej e, posilniť spoluprácu, vytvorenie európskej vonkajšej služby naďalej prispieva ku dobrej koordinácii e, v rámci e, vonkajšieho rozmeru e, tejto problematiky. Takže môžeme sa pozrieť, myslím, že s uspokojením na to, čo sa dosiahlo, ale samozrejme určite by sme sa nemali uspokojiť len s tým a naďalej my ako rada, ako aj parlament sa snažiť o zlepšenie a musíme preukázať náš záväzok k rýchlemu pokroku a splniť naše spoločné ciele a očakávania e, väčšej, spravodlivejšej, otvorenejšej Európy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani ministerka Creighton. Teraz má slovo komisár Borg. Speak... Ďakujem pekne. Keďže autori otázky hovoria románskym jazykom, tak ja by som chcel skrát, krátko zareagovať po taliansky a potom prejdem do malčiny. Ďakujem za túto uh, ústnu otázku. Aj preto, že ste nežiadali od komisie iba eh, zoznam toho, čo bolo prijaté v rámci štokholmského programu, ale Chceli ste sa rozvedieť aj niečo o bariérach, o ktorých si komisia e, myslí, že e, stáli v ceste implementácii to, tomuto programu. A chcem zohľadniť to, čo povedal pán poslanec Berlinguer. Je tu tento zoznam na jednej strane, na druhej strane, e, koľko sa o tomto hovorilo, aká bola miera implementácie tohto programu. Krajina, ktorú poznám najlepšie, Malta vstúpila do šengenského systému v roku 2007. A Niekedy si hovorím, že je dnes možné konkrétne riadiť auto z Malty až po Štokholm bez toho, aby vás čo len raz zastavili. A toto je veľká vec, eh, eh, čo dokázala EÚ, teda tie hranice, ktoré v minulosti eh, spôsobovali toľko vojen, ako napríklad hranica medzi Polskom a Nemeckom, alebo medzi Goricou a Novogoricou. To sú dnes iba línie na zemepisnej mape. Sú to abstraktné čiary. Toto je niečo naozaj konkrétne, to je iba jeden príklad. E, neznamená to, že tu už nie sú e, nejaké prekážky. Jednou z prekážok je to, čo e, spomenul pán Aguilar. Teda rast populizmu, nacionalizmu v tom najhoršom význame slova teda eh, bariéry vo voľnom pohybe osôb s akoukoľvek zámienkou. toto teda sa eh, snaží, o toto sa snažia tí, eh, ktorí chcú zničiť to, čo bolo s mnohým úsilím vybudované, pretože Ehm, tak toto bolo v prípade šengenského systému. A teraz by sme mali byť naozaj ostražití, aby sme nezavádzali znovu prekážky v implementácii tohto, čo pre mňa predstavuje naozaj e, dedičstvo pre budúce generácie. A chcel by som teda poďakovať trom eh, poslancom, ktorí sa spýtali na implementáciu štokomského programu. Pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu a chartu základných práv, tak tu ide o to, že ľudia sú centrom európskej integrácie. Takže centrom Európskej únie, aby sa stali občania, to bol významný krok vpred. Keď eh, komisia prevzala eh, túto úlohu, vykonali sme všetko preto, aby sa to podarilo zabezpečiť. Takže sú tu viaceré dôvody, prečo príslušná komisárka dnes nemôže byť prítomná. A spolu s pani Malmström sme mali možnosť eh, zaoberať sa touto otázkou na komisii, keď išlo hodnotenie v polčasu minulý rok v decembri, tak sme mohli zdôraziť niektoré výdobytky, ktoré sa podarilo dosiahnuť. Podarilo sa dosiahnuť pokrok v oblasti občianských slobod a spravodlivosti. Ide tu o aspekt, ktoré sa týka jednotného trhu. Tu ide o aspekt tzv. spravodlivosť pre rast. Tu ide o to, aby sa vykonali konkrétne kroky a aby sa Európa uberala správnym smerom. Tak napríklad my sme odbúrali veľmi zložitý postup exekvatúry v rámci Bruselu 1. Rozsudky jedného členského štátu sa automaticky budú uznávať v inom členskom štáte a zároveň pracujeme na balíčku, ktorý sa týka um, bankrotov. Tu ide o riešenie bank, bankrotov a tu ide o to, aby podniky mali druhú šancu s ohľadom na zachovanie pracovných miest. Balíček, ktorý sa týka ochrany údajov, tento reformný balík sa snaží znížiť administratívnu záťaž pre podniky, snaží sa zabezpečiť vysokú úroveň ochrany osobných údajov. Ďalej sme dosiahli aj významný pokrok v oblasti trestnej zodpovednosti. Tu ide pre všetkým o práva o obeti, tu ide o príslušnú smernicu, ako aj Európsky ochranný príkaz a ide tu o zlepšenie postavenia obeti v rámci trestnoprávneho postupu. Ďalej sme dosiahli pokrok aj v oblasti e, posilnenia práv v rámci e, právnych konaní. Tu ide aj na právo na preklady a tlmočenie, ako aj smernica o právach na informácie. Tu ide o to, aby osoby v rámci trestnoprávnych e, e, konaní mali určité práva v celej Európskej únie. Toto je veľmi dôležité pre, pre našich občanov. A tu ide o to, že rada ako aj parlament vy, e, spravili všetko preto, aby sa mohli čím najskôr ukončiť práce na smernici, ktorá sa týka prístupu k právnemu zástupcovi. A je to totiž riešené rutinný spôsobmi, nielen z právneho hľadiska a hľadiska implementácie v členských štátoch. A pokiaľ ide o trestné právo, komisia navrhla minimálne pravidlá, minimálne sankcie, ktoré sa týkajú ochrany finančných zájmov Európskej únie a ktoré sa týkajú ochrany eura pred falšovaním. Tu ide o to, aby sme využili trestné právo na to, aby sme posilnili ochranu tovarov alebo spoločných výdobytkov EÚ a toto je pre nás prioritou. Práva občanov sú dôležitým prvkom celého procesu Európskej únii. V tejto súvislosti 8. maja sme prezentovali správu o občianstve EÚ. Je to výročná správa o každoročných právach a potom aj e, správa o rovnosti medzi mužmi a ženami. Tu ide pre všetkým o efektívne vykonávanie základných práv. Komisia išla dokonca nad rámec štokholmského programu, ktorý e, poskytuje strategické usmernenia, ale by sa nemal považovať za nejaké obmedzenia. Tak napríklad v marci 2013 komisia prezentovala hodnite sú tabulku spravodlivosti v EÚ. E, je tu išlo to 6 štátov, kde ide o to, aby sa vyvinula efektívnejšia spravodlivosť, systém spravodlivosti. Tu ide o to, aby to bola spolahlivosť, aby to boli prerovateľné údaje, ktoré sa týkajú účinnosti, kvality, ako aj nezávislosti e, systému spravodlivosti v daných členských štátoch. Takže niektorí hovoria, že to je, že najmenším, teda menujte a kritizujte, aby som to skôr nazval menujte a chválte, takže ide to o to, aby tu boli indikátory v tých oblastiach, pokiaľ ide vnútorné záležitosti, môže byť hrdý na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť a čo e, tak čo skoro uzavrieme v oblasti azylu. Tu ide o spoločnú ochranu pred e, násilím, Eh, prenasledovaní to spoločné pravidlo a spoločné výsledky. Eh, je tu to, že členské štáty spolupracujú v oblasti eh, Solidarity vízový informačný systém a druhá generácia šengenského informačného systému fungujú a teraz sú vlastne nástrojmi, ktoré riadne fungujú a umožňujú voľný pohyb osôb. A to je určitá sloboda, ktorú majú Európania a pevne verím, že bude to, túto slobodu mať čo najväčší čas našho kontinentu. Schengenská spolupráca je veľmi dôležitá a podarilo sa zlepšiť e, stráženie našich vonkajších hraníc a blížime sa vlastne k uzavretiu tejto otázky. Frontex má teraz nový mandát pre efektívnejšie operácie a sú tu silnejšie zábezpeky v oblasti základných práv. Navrli sme nový mandát, ktorý sa týka Europolu a Ide tu o to vlastne, aby sa, sa dostali do éry po Lisabonskej zmluve, takže je dôležitá politická stratégia, sú tu pravidelné správy o implementácii, sú tu dohody, ktoré sa týkajú vystopovania eh, eh, financovania terorizmu. Pripravujeme ďalšie smernice, ktoré sa týkajú obchodovania s eh, ľuďmi. Máme tu súlad s, s dohovorom OSN, kde ide o zbrania. Sú to rozličné typy politik, ktoré sa týka mechanizmov boja proti korupcii. V súhľade s našim globálnym prístupom vlastne migrácie a mobility sme prišli s širokou diskusiou, ktorá zahrňa aj susedné štáty. Dosiahli sme pokrok v oblasti uľahčenia víz, liberalizácia a readmisie Prišli sme s návrhmi, ktoré sa týkajú študentov a vedcov z tretich štátov. Ide tu aj o expatriotov, sezónnych pracovníkov. Je tu novú agendu, ktorá sa týka integrácie občanov tretich štátov, ide tu aj o pravidlá spájania rodín, takže to je veľmi dobré, čo sa podarilo sa pracujem veľmi intenzívne. Pripravíme návrh, ktorý sa týka vytvorenia úradu Európskeho prokurátora. Tu ide o to, aby sa chránili finančné záujmy únie, ako aj ďalšie otázky, ako boj proti korupcii alebo otázky bezpečnosti v kybernetickom priestore. To je všetko veľmi relevantné. Spravodlivosť za vnútorné záležitosti, tu ide o citlivé otázky v oblasti politik. Tretie sa to považujú za veci, ktoré spadajú výhradne pod národné kompetencie, takže my tu pripravujeme náš prístup, snažíme sa zareagovať na nový inštitucionálny a legislatívny rámec, ktorý vytvorila Lisabonská zmluva. Vypracovali sme viaceré legislatívne návrhy a musíme opätovne zdôrazniť, aké je dôležité mať efektívne uplatňovanie legislatívy, ktorú sme pripravili. E, jedna taká dôležitá vec, ktorá musí byť riešená, zistilo sa to posledných mesiacoch, sa týka právneho štátu a týmto by som ukončil moje komentáre, Ako povedal predseda komisie Barózo minulý mesiac, Prepačte, bolo to v septembri 2012, keď hovoril o stave únie. Musíme tu mať lepší súbor nástrojov. Nie je tu len o nejaké extrémy medzi to, tými mekými silami politickými presvedčovaním ako a porovnaní teda s tou tvrdou silou, ako sú jadrové zbranie, tak ďalej musíme mať niečo medzi tým. Komisia pevne verí, že sa môžeme spolahnuť na, na parlament, aby sa vytvoril nový mechanizmus, ktorý umožní, aby Európska únia mohla vykonať efektívne kroky. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz vystúpia rečníci menej politických skupín. Ako prvý na 3 minúty má slovo pán Zvievka. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán komisár, pani ministerka, pred tromi rokmi sme e, vytvorili e, štokomský program, bolo nám jasné, že ten ambiciozný plán, ktorý sa týka legislatívnych iniciatív, v oblasti spravodlivosti a kde ide o obchodné záležitosti, občanskoprávne záležitosti, že to bude zložité, čo sa týka implementácie. To znamená, že musíme odviesť legislatívnu prácu. Ide tu o kontaktné body 27 legislatív na to, aby sa riešili tie najdôležitejšie problémy ktoré sa týka občanov EÚ, ktorí sa voľne pohybujú v Únii, kde sa môžu, sa môžu rozhodnúť bez ohľadu na svoj pôvod, kde budú pracovať a sa zdržiavať. Takže je to skutočne veľmi zložitá práca z technického hľadiska. Ale pokiaľ ide ukončenie práce v rámci takých projektov, ako je Brusel 1 a Rím 3, a keď ide o cezhraničné riešenie o dedických otázok, tak táto práca je veľmi dôležitá a je tu pridaná hodnota pre našich občanov, ako aj pre podniky, ktoré fungujú cezhranične. Súčasnil som sa mnohých pracovných zasadaní a viem, že napriek najlepšej vôli niektoré projekty musia trvať mnohé roky a v oblasti štokholmského programu tu ide o legislatívne projekty, ktoré pevne verím sa využijú alebo uplatnia v praxi a prospejú našim občanom, ktorí niekedy sa skutočne ocitnú, ocitávajú v tej situácii. A na to, aby to bolo možné, tí, ktorí pôsobia v sektore spravodlivosti, e, musia sa v tom vyznať a musia uplatňovať pravidlá, ktoré sa týkajú e, dedictva alebo e, rozvodu. Takže no, spomínali sa mnohé veci a najhoršie je, keď je legislatíva, ktorá sa neuplatňuje práve preto. V našom výbore sa zameriavame na oblasti vzdelávania právnikov a sudcov. Veľmi často sa zameriavame na informačné kroje, kroky, ktoré sú veľmi dôležité pre našich občanov. Musíme byť otvorenejší v rámci našej komunikácie, musíme podporovať hľadanie riešení, ktoré vlastne súčasťou legislatívy EÚ. Napriek jednoznačnému pokroku, ktorý sa dosiahol v Európskom parlamente. Ešte čakáme na ďalšie projekty, ktoré sa týkajú vzájomného uznávania civilných dokumentov. A to znamená, že je tu legislatívna práca, ktorá sa týka aspektov slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v súvislosti s štokholmským programom. Ide o to, že európska legislatíva sa bude riadiť pre všetkým občanmi a tým problémami, s ktorými sú konfrontovaní a Musíme si uvedomiť, že veľa krokov bolo vykonaných doteraz, ale nie je to ešte všetko, nemôžeme byť preto spokojní. Pridávno Európska komisia zverejnila iniciatívu, ktorá sa týka posilnenia práv občanov EÚ a tu vidíme, aké najbližšie kroky budeme musieť prijať. Práve preto sa zdá, a dostávam sa už k záveru, pán predseda, nebojte sa, práve preto sa zdá, že a teraz bol rečník prerušený. Ďakujem pekne a teraz na 2,5 minúty má slovo pán Gerero Salom. Ďakujem pekne, pán predseda. Legitimnosť politických systémov, politických projektov spočíva vo výsledkoch, ktoré majú za cieľ zlepšiť každodenný život a očakávania občanov a tiež v hodnotách, ktoré ktoré sú dôležité pre občanov a ktoré vlastne symbolizujú e, túto politickú jednotu. My vieme, že teraz Európska únia neposkytuje veľmi dobré výsledky, pokiaľ ide o rast, zamestnanosť, verejné politiky svojim občanom. A čo sa deje s hodnotami? pretože Európska únia je politický projekt založený na slobode, na solidarite, na rešpektovaní e, svojich občanov a základnou hodnotou je ten zmysel príslušnosti, je to, že vieme byť súčasťou spoločného územného aj politického projektu. Čo skoro to budú tri roky, čo bol prijatý štokholmský projekt. Dosiahol sa dosť veľký pokrok, o, o tom hovoril pán komisár, ako aj predsednička rady. Ale ja by som chcel poukázať na tri oblasti, v ktorých sú problémy. Poprvé, voľný pohyb. Pán komisár povedal, že od Malty alebo z Malty do Štokholmu môžete dôjsť bez toho, aby tam bola nejaká prekážka e, slobode pohybu, ale to je možné, pretože m, pred e, nejakým časom neprešiel kata z Nemecka do e, Dánska, alebo preto, že nie je občanom východnej Európy, ktoré ide do Veľkej Británie, pretože tam by tiež e, bol zbrzdený my vieme, že v Schengene je istý konflikt medzi týmto parlamentom a medzi radou a vieme, že sú tu také negatívne, eh, negatívne pripomienky k transparentnosti eh, v rámci Schengenu. Aj tu na plenárnom zasadnutí bola eh, postavená otázka ohľadom tejto témy. Ochrana občianských práv. Komisia ukončila s, s radou rokovania a ja vás vyzývam, že keď budeme mať rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, aby sme ukončili tento rokovací proces, aby sme lepšie chránili našich, práva našich občanov. Ďakujem pekne a teraz na dve minúty má slovo, slovo kolegyňa Wikström. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár Bor, je dobré, že ste prišli medzi nás a že môžeme dnes diskutovať o takýchto dôležitých témach. Štokholmský program sa zameriava na otvorenú Európu, kde občania sú centrom úsilia. No a teraz musí sa hodno, zabrám hodnotením toho, ako sa to zrealizovalo, to, čo je dobré, kde ešte musíme pracovať programe sa mimo stanovilo, že máme vytvoriť spoločný európsky azylový systém a teraz, môžem povedať, sa nám to skutočne podarilo a je to v dobe, kde členské štáty EÚ sa nachádza v zložitej ekonomickej situácii. Takže teraz sa podaril dosiahnuť významný pokrok a skutočne musím vyjadriť moju radosť nad tým. Zvýšia sa štandardy, ako aj právna istota, pre uchádzačov o azyl, ale zároveň je tu aj myšlienka solidarity, ktorá sa týka členských štátov. To nastane, keď sa to bude implementovať. Ďalej je tu program, ktorý sa týka intenzifikácie e, práce na presídlovaní e, utečencov, to sa týka UNHCR, takže je tu práca, ktorú musíme odviesť. Európska únia má pomerne nízke čísla, pokiaľ ide o príjmanie E, takýchto typov utečencov. Pokiaľ ide o migrantov, pracovníkov, e, musím povedať, že bola som vybraná ako e, spravodajkynia, ktorá sa týka výskumníkov, ako aj študentov z tretich štátov, ktorí chcú prísť z Európskej únie. Myslím si, že je dôležité mať túto legislatívu, aby naši vedci neodchádzali do USA. Musíme ich tu mať v našich krajinách. No a na záver by som chcela ešte pripomenúť komisárovi, že e, komisia prišla s určitým prísľubom, kde tu o vypracovanie návrhu, ktorý sa týka vzájomného uznávania dokumentov, pokiaľ ide o občianský stav. Toto slúbila komisia v, v rámci akčného plánu súvislosti so štokomským programom. Zatiaľ sa nič nevykonalo. Ja si nemyslím, že komisia chce porušiť tento prísľub a rečnička bola prerušená. Ďakujem pekne pani Wikström, teraz na dve minúty má slovo kolegyňa Sargentini. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Vypočula som si zo strany eh, komisie aj eh, rady rôzne témy alebo oblasti, v e, projekty, v ktorých sa dosiahol pokrok, v oblasti e, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. A samozrejme musíme to merať tiež oproti alebo na pozadí ekonomickej krízy a musíme sa pozrieť na to, e, aké e, e, debaty teraz prebiehajú na, o, na ochranu práv, ochranu utečencov, ochranu e, práv občanov a tak ďalej. My sme už predtým hlasovali o spoločnej azylovej politiky, ale zdá sa, že rada nechce ukázať solidaritu s členskými štátmi. Štokholmský program bol prijatý pred Lisabonskou zmluvou a myslím si, že v budúcnosti by sme možno sa nemali snažiť o takéto veľké projekty a programy, ale snažiť sa o dobre vyváženú legislatívu, ktorá bude rešpektovať základné práva, nielen v oblasti e, trestného práva. I možno by to nemal byť naozaj taký nejaký všeobjímajúci e, program, ktorý bol príliš ambiciózny. Myslím si, že dôležitým príkladom je napríklad e, princíp vzájomnej e, dôvery pri alebo európsky zatýkací rozkaz napríklad to, že ľudia môžu byť presúvaní z krajiny do krajiny bez e, náležitej e, právnej e, pomoci. Myslím si, že to potom vedie k vzájomnej nedôvere. Myslím si, že v budúcnosti, ak si nebudeme dôverovať, tak nedôjdeme veľmi ďaleko. Ďakujem pekne, pani Sargentini. Trust na 2,5 minúty, pán Kirchhoff. Uh, pán predseda, blížime sa uh, ku koncu parlamentného obdobia a tiež ku koncu prvého obdobia, uh, pokiaľ ide spravodlivosť za vnútorné veci. Myslím si, že sa dosiahol pokrok, ale boli aj isté zlíhania Myslím, že by sme sa mali snažiť dosiahnuť menej, ale e, dosiahnuť to lepšie. Bojovať napríklad proti počítačovému zločinu a e, zabezpečiť ochranu mladistvých. Musíme byť ambiciozni, ale zároveň realistickí. Ja chcel by som vyzvať komisiu a parlament, ako aj radu, aby sme jasne si stanovili svoje priority, aby sme nespôsobovali ďalšie komplikácie. Solidarita a harmonizácia je vždy lepšia. Lepšia spolupráca, lepšia účinnosť je e, veľmi dôležitá. Ak budeme konzistentní, tak ukážeme tiež rešpektovanie e, členských štátov a ich rozdielov a zároveň zaručami výsledky. Plne harmonizovaný trestný systém a európsky e, prokurátor, to nie je dobré riešenie. E, je dobre reflektovať nad výsledkami štokholmského programu. Zatiaľ sme nemali takéto hodnotenie. My môžeme dosiahnuť lepší výsledok prostredníctvom lepšej spolupráce a komunikácie medzi e, inštitúciami. Ale zatiaľ tu absentuje podrobné hodnotenie. A preto chcem požiadať komisiu, aby zhodnotila zlyhania ako aj úspechy štokholmského programu, aby sme spoločne mohli pracovať konštruktívne. Ďakujem pekne, pán Kirkov. Do, chcete prijať otázku? Doplňujúcu otázku? Áno, ďakujem pekne. Pán Kirkov, myslíte si, že Spojené kráľovstvo by malo si zvoliť výnimku z európskeho zatýkacieho rozkazu, ako to plánujú robiť, alebo nie. Ďakujem pekne za túto zaujímavú otázku. Spojené kráľovstvo samozrejme zhodnotí pozíciu e vo všetkých otázkach vrátanie európskeho e, zatýkacieho rozkazu, jeho výhody a potreby reforiem. Myslím si, že sú aj ďalšie osoby e, v tomto parlamente, ktorí si myslia, že je potrebná reforma, ale bez zhodnotenia plných dôsledok na našich občanov, ako aj občanov EÚ, myslím si, že by bolo predčasné teraz hovoriť o tom, aký bude ďalší náš postup. Dank, es folgt nun für eineinhalb Minuten. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Vzhľadom na nadchádzajúci viacročný finančný rámec eh, pre E, slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť. Myslím si, že tie návrhy nie sú postačujúce. My potrebujeme skutočnú kvalitu, nielen kvantitu, potrebujeme zhodnotiť, kde sme, pokiaľ ide o bezpečnosť. Myslím si, že vždy teda dosahujeme nejaký ten pokrok v oblasti bezpečnosti ale zaostávame, pokiaľ ide o základné práva, napríklad prístup k dokumentom alebo ochrana údajov. Táto tendencia je e, veľmi dôležitá, pretože samozrejme aj náklady na zabezpečenie bezpečnosti sú dosť vysoké. Pán komisár, aké politiky, respektíve ktoré politiky povedú k financovaniu tých inteligentných hraníc v budúcnosti. Potrebujeme viac hodnotenia kvality, zhodnotiť dôsledky implementácie Lisabonskej zmluvy. Európsky parlament je zanedbávaný v procese príjmania rozhodovaní, eh, rozhodnutí. Na to aby sme e, sa dostali z tej mŕtvej, z toho mŕtvého bodu. Musím pripomenúť, že, e, za, že boli ignorované e, výsledky hlasovania v parlamente. Ďakujem pekne teraz pán Zilstra na jednu minútu. Pán predseda, ďakujem. Rád by som sa spýtal, čo je dobre na tomto štokholmskom programe. E, program, ktorý je proti e, hraniciam, proti zastavovaniu zločincov na hraniciach, e, ktoré už mnohé roky spôsobilo, že ľudia boli nespravodlivé, to uväznený, ktorý narúša E, princíp zvrchovanosti. Toto myslím si, že tu sa potom koncentruje aj tá imigrácia v niekoľkých členských štátoch. Myslím si, že tento program neslúži občanom. Práve naopak, e, ústredná otázka, ktorú sa musíme spýtať, je, že či to poskytuje nejakú službu občanom. A odpoveď je nie. Štokholmský program zlyhal, e, treba ho zastaviť a žiaden nový program by ho nemal nahradiť. Ďakujem pekne. A teraz na 3 minúty kolega Papa Nikolov. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Pokiaľ ide o tú otázku, či potrebujeme nejaký nový program po štokholmskom programe, môžem povedať veľmi jasne, že štokholmský program bol žiadostivý a bol dôležitý aj z hľadiska, z hľadiska implementácia, implementácie. Na tomto mieste sa chcem preto pripojiť k tým, ktorí na rade ako aj komisii k tomu prispeli a v súvislosti s tým, čo povedala pani ministerka, by som chcel dodať, že stačí jednoducho to, že by sme, nestačí to, že by sme povedali, že ministri sú spokojní, je nutné kritizovať tie veci, ktoré sa neuskutoční alebo len s omeškaním. Ide tu o to, že sú tu rozhodnutia, ktoré sa musia prijať na politickej úrovni. Je jasné, že sa pripravili legislatívne iniciatívy, rozbehli sa a e, sú ukončené. A tá situácia, ktorú tu máme teraz, v porovnaní s tým, čo sme mali v minulosti, pred rokom 2008 sa jednoznačne zlepšila Lisabonská zmluva mení rámec e, fungovania pre nás všetkých. Všetci sa vlastne ešte na to prispôsobujeme. V posledných troch rokoch sa vyvinulo veľké úsilie pre všetkým, pokiaľ ide o spolurozhodovanie. Myslím si, že to celkovo funguje čoraz lepšie. Samozrejme sú tu ešte určité nedostatky a určité medzery, ktoré je nutné e, prekonať. E, nie sme si istí, či je tu jasné, že v najbližšej dobe musíme dosiahnuť zhodu, pokiaľ ide o výzvy na európskej úrovni. Preto je dôležité, aby Rada a Komisia a pre všetkým aj parlament sa zhodli. Dôležité je integrovaný prístup všetkým týmto témam. To je základ všetkého úsilia. E, máme tu istú situáciu, musíme tu chrániť e, práva našich občanov, musíme chrániť e, samozrejme súkromie No a pokiaľ ide o súkromnú sféru, potrebujeme, e, pri, e, sféru súkromia, potrebujeme tu mať ochranu napríklad žiadateľov o azyl, musíme myslieť aj na aspekty legálnej migrácie a v rámci tých položených otázok vidíme, že občania sa necítia bezpečnejšie ako v minulosti. A to potom vedie k tomu, že v niektorých štátoch sú silnejšie prejavy extrémizmu. Ide pre všetkým o tie štáty, ktorých sa veľmi e, intenzívne dotkla kríza, takže musíme posilniť právnu istotu, potom samozrejme je doložku o solidarite, tá sa spomína neustále. Včera sme hovorili o otázkach presídlovania, ale v niektorých štátoch je to vlastne iba teóriou. Vôbec sa neimplementuje v praxi to, čo sa požaduje z princípu solidarity. Rok 2013 je rokom európskeho občana, je to rok Európskej únie a je tu práve o priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a je nutné vykonať všetko preto, aby naši občania boli spokojní. Ďakujem pekne, pán Papa Nikolau, a teraz na 2,5 minúty má slovo kolegyňa Guillaume. Ďakujem pekne za slovo. Podobne ako program Stampere alebo Hákský program, aj štokholmský program je čierostivý. Aj v rámci hodnotenia v polčase sa vyjadrili určité polutovanie a síto, že 4 roky potom, ako vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, tu máme pocit, ako keby sme žili ešte v inej dobe. Pokiaľ ide o dobu, keď bola Maastrichtská dohoda, tak vtedy parlament bol iba konzultačný orgán ale teraz sme tu vlastne závislí od iných inštitúcií a je to vlastne prekážka eh, v, smerom k vyššej ochrane občanov, preto chcem na toto upriamiť vašu pozornosť. Ide o to, že stratégia, ktorá sa týka spravovania externých hraníc a vnútornej bezpečnosti, pokiaľ ide o európske agentúry, tak e, sú tu určité zoskupenia, ktoré ale nepodliehajú demokratickej kontrole. Potom tu ide o aspekty solidarity medzi osobami a štátmi, to je v článku 80 a jednoducho sa to neuplatňuje a tie problémy, ktoré sú tu, spoločný európsky azylový systém poukazuje na to, že aj naďalej sú tu mnohé otvorné politické otázky. Takže to tak trošku zhrniem. Je to istá bilancia, sú tu nedostatočné riešenia a vidíme, že niektoré dôležité ciele sa nepodarilo dosiahnuť. Napríklad pokiaľ ide o pokrok v oblasti smernice o boji proti diskriminácii, to je taký typický príklad. Vážený pán komisár, bolo by ste dobré, keby ste sa mohli vyjadriť k tomu úsiliu, ktoré sa musí vyvinúť na to, aby táto inštitúcia alebo tieto možnosti boli dôveryhodnejšie. Ďakujem pekne, pani Kijom. Teraz má slovo na dve minúty kolega Vojčechovský ako predstaviteľ polskej partie. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ako zástupca polskej politickej strany práva a spravodlivosť som veľmi rád, že súčasťou štokholmského programu je práve bezpečnosť a spravodlivosť a aj sloboda. Takže musíme zabezpečiť fungovanie všetkých tých prvkov. Dôležitá je nezávislosť súdnictva, to je veľmi dôležitá vec, hovorím to z našich skúseností u nás doma, ale pre všetkým aj keď sa pozriem, ako fungujú, ako to funguje v niektorých štátoch. Existujú drastické príklady, kde deti boli odobrané rodičom, takže je veľmi dôležité mať nezávislé súdy. A musia, musí tu byť eh, kontrola jedine zo strany demokratických zvolených parlamentov. Nemôžu byť súdy štátmi v štátoch. Takže toto je veľmi dôležité. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Vojčechovský. Teraz na jednu minútu má slovo kolegyňa Ernst. Ďakujem pekne. Poviem to takto. Je to skutočne až takmer urážka, čo si tu musíme vypočuť od komisie a rady, ako poslanci, keď ide vlastne o hodnotenie ich pracovného programu. A skutočnosťou je, že vlastne sa nevykonalo žiadne kvalitatívne ani kvantitatívne hodnotenie. Jednoducho, keby takto postupovali naši ministri v našich členských štátoch, boli by za to kritizovaní. A je to o to dôležitejšie, že keďže ide oblasť a keď si pozrieme celkový rozpočet EÚ, tak tu vlastne úplne kriticky rastie rozpočet. Pani Malmström tu nie je, ale ona vlastne absolútne nekritické stavia k explózii nákladov v tejto oblasti. všetkým, keď ide o drahé a nové bezpečnostné nástroje, uvádzajú jeden za druhým, bez toho, že by sa nejakým spôsobom niekedy hodnotili nejaké iné bezpečnostné nástroje, či splňajú to, čo od nich očakáva, okrem toho, že bezpečnostný priemysel má nové zakázky. Zdá sa, že nikoho ani na rade na komisii to netrápi, keď e, náklady pre SIS-2 sa prekročili. Potom tu ide o ďalšie programy, ktoré stojili podstatne viac, ako sa plánovalo. Rečnička bola prerušená. Ďakujem pekne, pani Ernst. A teraz na 1,5 minúty pán Ehrenhauser. Ja šare, da si... Škoda, že ste prerušili, pani Ernst. Myslím si, že to bol na, naozaj veľmi cenný príspevok, ale stručne teda k tomu, čo som sa povedať ja. A disponibilnosť údajov a informácií pre správne osoba v správnom mieste za dodržiavania všetkých stanovených pravidel týkajúcich sa privátnej sféry a podobne. To je veľmi dôležité a zložité. Takže management informácií je veľmi dôležitý. Koherentnosť a konsolidovanie v tejto oblasti predstavuje jeden z dôležitých cieľov štokholmského programu. Je viacero iniciatív v tejto súvislosti, ako napríklad Frontex alebo Europol. Máme tu aj stratégiu pre management informácií a práve na to eh, v tej súvislosti mám otázku na radu a komisiu, do akej miery táto stratégia je už e, zrealizovaná, aké problémy sú tu pri realizácii, čo sa doteraz dosiahlo. Bol by som veľmi rád, keby ste sa mohli k tomuto vyjadriť stručne. Ďakujem, pán kolega Ehrenhauser. Žiaľ Bohu, ja, e, e, keď prerušujem kolegov, nehodnotím tým významnosť tých príspevkov, ale e, straším parečnícky čas. Teraz má slovo na dve minúty pani Angelili. Ďakujem, pán predseda. Štokholmský program predstavuje dôležitú e, stratégiu s dôležitými krokmi. E, snaží sa realizovať naozaj európsky priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktoré by slúžili občanom. E, bol to akčný plán z roku 2010, ktorý e, stanovil si naozaj veľmi ambiciózny program. Cieľom bolo vtedy eh, maximálne chrániť eh, hodnoty ako rešpektovanie eh, osôb ľudskej dôstojnosti, rovnosti, solidarity a snažiť sa do centra pozornosti položiť občana a jeho život, bežný každodenný život. Prvotná bilancia je dosť e, pozitívna. Pokiaľ ide o európske nástroje, e, e, ktoré sú naozaj veľmi moderné, napríklad ako na ochranu obetí pred zločinmi alebo opatrenia na ochranu maloletých v prípade online pornografie. Ja som bola spravodajkyňou tejto, e, správy v tejto oblasti. Samozrejme, je tu toho ešte veľa, čo treba urobiť a bude naozaj dôležité práve z tohto dôvodu hodnotenie na to, aby sme zmerali a uvedomili si, aké ťažkosti um, nás postretli pri implementácii, aby sme mohli vhodne um, korigovať naše budúce kroky a aby sme vytvorili tu aj eh, vhodné prepojenia so stratégiami eh, členských eh, štátov. Ďakujem pekne. Kolegyňa Angelina, Jedné pol minúty má teraz slovo kolegyne Gönc. Ďakujem pekne. Lisabonská zmluva predstavuje značné zmeny v tejto oblasti, ale ešte často nevidíme v praxi konkrétne výsledky. Komisia sa snaží v oblasti e, implementácie e, rozhodovanie e, súvisí často s medzivládnou úrovňou. Veľa ľudí má problémy napríklad, keď ich dokumenty nie sú akceptované. Toto všetko by sme mali mať na pamäti pri vytváraní e, tohto priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Základné hodnoty demokracie si vyžadujú naozaj um, rýchle konanie a chceme chrániť základné hodnoty EÚ. Potrebujeme sa členské štáty e, viac zasadili v tejto oblasti. A zo strany komisie potrebujeme mať priamu odpoveď na akékoľvek snahy, ktoré sa snažia ničiť európske hodnoty. Cieľom e, tohto programu je e, robiť niečo konkrétne pre e, občanov, ale zatiaľ myslím, toto snaženie veľmi nepocitili. Ďakujem, pani Gönc. Slovo má teraz kolegyňa Veržia. Ďakujem, pán predseda. Táto uh, diskusia sa vedie, aby sme bilancovali štokholmský program. Myslím tu na občanov, ktorí sa domnievali, že e, pokročíme ďalej v oblasti občianstva, spravodlivosti. V 80. rokoch Európa robila konkrétne e, programy, ale po roku 2000 došlo k úplnej zmene. Bezpečnosť sa stala dôležitejšou než e, ľudské práva, a pokiaľ ide o integráciu, tu sa veci zmenili. Väčšinu iniciatív dnes blokuje rada. Mohli by sme hovoriť o situácii utečencov, ktorí sa nachádzajú na našom území, o situácii Rómov a tak ďalej. Situácia v oblasti ľudských práv sa zhoršila obzvlášť pre e, tých najzraniteľnejších. Takže prosím vás, zmente situáciu, ak chcete, aby európsky občania opäť začali veriť v Európsku úniu. Ďakujem slovo na pani Macony. Ďakujem, pán predseda. E, v tomto období Európska e, únia čeli hospodárskej kríze a tá odpoveď, ktorú by sme mali dať občanom, ktorí sa nachádzajú v neistote, je, e, že by sme sa mali snažiť pohnúť ďalej proces politickej integrácie. Odpoveď na slabosť Európskej únie z očí v oči agresivite trhu je e, posilnenie um, účasti občanov, ale je evidentné, že nie je možné budovať, pokiaľ nebudeme eh, garantovať občanom eh, možnosť, aby sa cítili, že naozaj majú práva a nielen povinnosti. Ak nebudeme garantovať eh, občanom rovnaký systém ochrany a nebudeme im zároveň ponúkať nástroje právnej ochrany, nebude to fungovať. Viem veľmi dobre, ako komisia pracovala. Eh, mala som príležitosť eh, viac eh, menej priamo sledovať prácu komisárky Redingovi a dnes som si vypočula podrobný popis toho, čo spomenul komisár Borg. Viem, čo všetko je na stole, ale ešte e, to nebolo zrealizované a sme od toho som členkou komis- výboru pre petície a ja som členkou teda má privilegované postavenie, pretože e, môžeme tak, e, takýmto spôsobom monitorovať e, aplikovanie európskeho práva. A myslím, že sme naozaj ešte vzdialení od vytvorenia spoločného priestoru, európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Iba aby som uviedla niektoré príklady, pokiaľ ide o práva, máme um, tu rodičov eh, pochádzajúcich z rôznych krajín, ktoré eh, majú problémy. Eh, máme tu ľudí, ktorí nemôžu žiť v celej EÚ, pretože sa stretávajú s určitými bariérami, pokiaľ ide o povolenia. Pracovníci nemajú rovnaké práva, nemôžu svoje práva prenášať z jednej krajiny do druhej formy ochrany e, sa líšia od krajiny po krajinu. Pán predseda prerušil rečničku. Ďakujem, nasleduje kolegyňa Regner na 1,5 minúty. Ďakujem. Ďakujem e, pani predsedníčka, pani ministerka, pán e, komisár. E, štokholmský program a jeho realizácia sú v rozhodujúcej fáze. Spomenuli ste to, Brusel 1 je ukončený, európska ochrana údajov je v horúcej fáze, iné témy ako uznávanie um, dokumentov a ochrana um, obetí um, sú veľmi aktuálnymi témami. A teraz máme diskutovať o tom, čo sa zrealizovalo. Čo by ma veľmi zaujímalo je e, smernica e, pre boj proti diskriminácii v štokholmskom programe. E, v jadre sme sa zaoberali homofóbiou, rasizmom, a v tejto súvislosti sa spomína veľa nelegislatívnych opatrení. Ako to vyzerá na rade a na komisii? v prípade smernice proti diskriminácii. Ďalšia téma, ktorá je obzvlášť dôležitá, spomenul ju kolega Berlinguer, tu predstavuje e, implementácia konkrétnych opatrení. Občania často nevedia, čo sa dosiahlo. Je veľmi veľa iniciatív týkajúcich sa trestného konania, e, práv e, obetí. Toto všetko je veľmi dôležité, ale je dôležité, aby občania o tom vedeli. Preto ma veľmi zaujíma, čo komisia v súvislosti so zlepšením informovanosti e, plánuje. A napokon dialog s občianskou spoločnosťou. Čo plánujete v tejto oblasti? Napríklad zástupcovia občianskej spoločnosti, e, ako, ako e, si ich vyhľadávate. Ďakujem pekne. Kolegyňa Legnerová na dve minúty má slovo kolega Diaz de Mera. Ďakujem pekne, pán predseda. V rámci absencie revízie štokholmského programu by som chcel zdôrazniť len tri témy a nesplnené ciele, ktoré sa týkajú boja proti závažným zločinom a terorizmu. Poprvé e, odstrániť e, respektíve článok 75, ktorý sa týka zmrazovania aktív a používania teroristických zoznamov, interných zoznamov v EÚ bez revízie od roku 2009. Po druhé, eh, absencia eh, hodnotiaceho eh, alebo hodnotenia boja proti terorizmu a po tretie, to je polutovania hodné prijatie legislatívy PNR v prvom čítaní. Ja musím povedať, že veľmi dôležité je to, že tu nie je medziinstitucionálna dohoda. Hovorím tu o nedostatku alebo neexistencii dohody, pokiaľ ide o legislatívny postup o pri vykonávacích a delegovaných aktoch. A toto vlastne blokuje legislatívne úlohy. Konkrétne hovorím o dvoch témach. Revízia nariadenia 358 e, a potom boj proti falšovaniu eura. A tiež nesmieme zabúdať na šengenský priestor, na to, aký význam má to, čo, o čom hovorím. E, je potrebná veľmi naliehavo do, medzinstitucionálna dohoda, pretože inak nebudeme môcť uplatňovať legislatívu, e, v ktorej sme spolu zákonodarcovia podľa Lisabonskej zmluvy. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Herzlichen Dank, Herr Moraes. Ďakujem, pán Claude Moraes. Veľa z toho, čo dnes zaznelo, sa môžeme e, naučiť e, v oblasti členského programu. Napríklad včera sme diskutovali o teda azylov, o žiadateľoch o azyl. Vidíme, že spolurozhodovanie a tie ďalšie e, práva, ktoré sme dostali, vedú k tomu, že je tu naozaj nevyváženosť medzi radou a jej nečinnosťou a vôľou parlamentu a poslancov a komisiou, ktorí chcú naozaj veci hýbať vpred. A to je tak v mnohých e, zásadných témach, na ktorých pracujeme, aj v oblasti implementácie. A táto nečinnosť bola tak e, zrejmá včera, keď iba sedem e, členských štátov bolo ochotných zaoberať sa naliehavými prípadmi týkajúcich sa, týkajúcimi sa azylových problémov, ktoré spomenuli niektoré členské štáty. Niektorí e, chcú určitých učencov prijať, ale nie, nie sú na stole žiadne návrhy. Ak toto je spoločný menovateľ, tak mali by sme sa snažiť prekonať tieto ťažkosti. Toto je problém spoločný pre veľmi veľa tém, ktorými sa zaoberáme. To však neznamená, že sme nedosiahli pokrok. Napríklad pokiaľ ide o obete e, obchodovania e, s ľuďmi, tu sme dosiahli pokrok aj v iných oblastiach, eh, to by sme mali uznať, ale aj v prípade štokholmského programu by sme si mali uvedomiť, že nástroje, ktoré máme, by eh, sa mali sústrediť na zložité problémy, napríklad legálna migrácia, IKT a iné. Znamená to, že sa teraz eh, zaoberáme naozaj zložitými témami a je dôležité, aby sme aj v nich dosiahli pokrok. Aj v procedurálnych právach treba dosiahnuť eh, eh, krok aj v ochrane údajov. Ďakujem pekne. Slovo má pani Jakolino Salvatore. Ďakujem, pán predseda pocit, že štokholmský program tri roky po jeho prijatí ostáva e, nástrojom, ktorý nie je úplne e, zrealizovaný. E, vyplýva to zo slov kolegov aj z prvej správy komisára Borga, ktorý mm, spomenul o vytvorenie, vytvorenie šengenského priestoru, čo určite predstavuje e, veľký, veľkú vec, ale je v štokholmskom programe ešte veľa vecí, ktoré treba vykonať. Treba bojovať proti organizovanému zločinu a e, iné typy medzinárodného zločinu, korupciu a podobne. Ochrana obetí je veľmi dobrá, ochrana e, maloletých tiež. To určite predstavuje pokrok, s tým súhlasíme, avšak Predstavovali sme si, že bude toho možno zrealizovať viac a až sme sa k tomu nedostali. Spravodlivosť je právo, právo, ktoré treba eh, konkrétne realizovať. Eh, ide tu aj o situáciu vo väzniciach, Tu máme e, tiež práva a povinnosti, ktoré sú spojené s preplnením väzníc. Dôležitá je tu činnosť členských štátov. Preplnenosť väzníc je často dôsledkom e, prítomnosti občanov prichádzajúcich z tretích e, krajín. Nič sa v tejto situácii, v tejto oblasti nevyriešilo. A potom aj finančné perspektívy pre obdobie 2014 a 2020 sú dôležité ak budeme mať konkrétne eh, programy, budeme tu môcť mať konkrétnu politiku. A teraz už končím, pán predseda. Eh, nemôžeme mať jednoducho o 17 eh, finančných zdrojov menej a snažiť sa naozaj vyriešiť tieto problémy. Ďakujem. Ďakujeme a teraz pán Weidenholzer. Ďakujem pekne. Štokholmský program je dôležitý element celého tohto projektu. Bohužiaľ, nevenujú sa mu patričná pozornosť, a to tak ani v širokej verejnosti, ani u politických aktérov. Pokiaľ ide o implementáciu opatrení, základné práva tu stále sú príliš dávané do popredia a vždy sa obetúvajú nejakému zdanlivému princípu bezpečnosti. Musíme sa stať, starať o to, aby, aby sme zachovali princípy nediskriminácie ešte stále tu čakáme na vyhodnotenie šengenských právnych predpisov, ktoré Európsky parlament 25. februára 2009 prijal. Súčasť tohto štokholmského programu je hlavne to, aby sme urobili všetko proti uh, di- diskriminácii. Máme tu aj nelegislatívne opatrenia, očakávame odporúčanie od, od, od, od, od súhlas rady Predložili sme tam predpisy ešte v roku 2008. Pán kolega, hovorí pán predseda, e, ste ochotní prijať otázku od pána Ehrenhausera? Nech sa páči, pán Ehrenhauser, máte slovo. Vežený pán kolega Weidenholzer, máme tu známe porekadlo, že sloboda zomiera s bezpečnosťou a moja otázka zostáva, že či si myslíte, že Európska únia pri vytvorení priestoru pre bezpečnosť a právo skutočne našla tú správnu mieru vyváženosti, pokiaľ ide o bezpečnosť na jednej strane a slobody na druhej strane? To je moja otázka. Ďakujem, pán kolega Weidenholce. Ja by som sa a pokiaľ ide o vašu otázku, mohli by sme nediskutovať veľmi dlho, ale myslím si, že toto, táto vyváženosť momentálne ešte nie je nájdená a myslím si, že stále sa tu uberáme skôr smerom k takej mu zdanlivému vytvoreniu bezpečnosti a sú tu určité obmedzenia slobody, bohužiaľ. Ďakujem pekne a teraz sa dostaneme k spontánnej rozprave a doteraz sa prihlásili o slovo viacerí rečníci. Pani Basecku, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Napriek tomu, že sa podarilo dosiahnuť značný pokrok pri eh, realizácii ustanovení akčného programu, teda štokholmského programu, stále dochádza k príťahom. Ak zoberieme napríklad jednu prioritu z, pro, z tohto programu, eh, eh, stále pokračujúce sa rozšírenie šengenského priestoru. No, v dokumente žiadame radu, aby šengenské ustanovenia znamenali, že realizujeme opatrenia na odstranenie hraničných kontrol Avšak, ako je známe, Bulharsko a Rumunsko už dlhší čas splňajú všetky kritérie, čo potvrdili eh, aj komisia, aj Európsky parlament. A chceme, aby štokholmský program úspel, podľa nás mali by sme eh, medzi priority zaradiť aj rozšírenie šengenského priestora. Dúfam, že to sa to stane do konca tohto roku. Ďakujem veľmi pekne. Nik iný sa o slovo nehlási a preto odovzdávam slovo späť pánovi komisárovi Forgovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. E, ctení poslanci, ktorí sa zúčastnili e, tejto zaujímavej rozpravy, e, patrí i moja vďaka. Keďže som aj ja posobil ako minister vnútra, veľmi dobre chápem znepokojenie poslancov a samozrejme vlády musia vládnuť, sú za to zodpovedné, musia reagovať aj na verejnú mienku. Ale samozrejme treba kontrolovať aktivitu uh, vlád. To robí komisia. Komisia uh, veľmi podrobne skúma, čo uh, robia členské štáty, ako uplatňujú aký, vrátanie šengenského aký. To znamená, že musím sa vrátiť eh, k svojmu úvodnému slovu. Eh, Schengen je úspech, to však neznamená, že nie sú tam žiadne problémy. Mám napríklad e, e, to, čo povedal e, pán Gerilo Kose. Samozrejme, je tu problém, keď ideme z Európy do Spojeného kráľovstva, ale vieme, že Spojené kráľovstvo nie je členom šengenského priestoru a má na to právo môže sa rozhodnúť, že nevstúpi do šengenského priestoru a preto E, dochádza ku e, kontrolám na hranici e, Spojeného kráľovstva. Viackrát som počul stiažnosti krajiny, kraj, ktorú poznám najlepšie, v tom zmysle, že ich nepustia, kým neukážu svoj cestovný pas, čo je v rozpore so šengenským aký aj v prípade krajín mimo šengenského priestoru. A musíme si dávať pozor samozrejme, aby e, e, šengenské aký sa nezneužívalo. To znamená, že aby nedošlo k e, tomu, aby sme potajomky odborovali dosiahnuté výsledky, aby sme nepristúpili na sústavné kontroly a nie občasné. Ale komisia veľmi pravidelne sleduje mm, e, súčasný stav a e, zverejne správy o, o realizácii šengenského oky. Viacerí e, poslanci spomenuli európsky zatýkač. Hovorili ste o tom rôzne. Hovorili ste, že sa uplatňuje nespravodlivo proti občanom Niektorí iní e, tvrdili, že e, sa nepoužíva dostatočne e, dôrazne samotná myšlienka v pozadí európskeho zatýkača, zatýkacieho rozkazu vychádza z tej premisy, že naša úprava slobody a spravodlivosti je podobná, nie totožná v jednotlivých štátoch, ale obdobná. A preto by sme mali zaviesť urychlený e, spôsob e, extradície. E, máme Európsky dohovor o extradícii mm, v zmysle Rady Európy. A teraz v Európskej únii sa dohodí, že pokiaľ dôverujeme nášmu systému a dôverujeme si navzájom, v prípade Európskeho zatekacieho rozkazu by sme mali odovzdať príslušnú osobu inému štátu, E, pokiaľ ide samozrejme o štát Európskej únie. A spomínam ešte mm, mm, e, e, obdobie, keď v Spojenom kráľovstve boli určité spory v tejto súvislosti britskej policii sa podarilo vrátiť do Spojeného kráľovstva jednu učiteľku, ktorá spolu so svojím žiakom utekla do Francúzska a potom e, na základe európskeho zatýkacieho rozkazu došlo k rýchlemu vydaniu tejto osoby. E, samozrejme, e, tento zatýkačí rozkaz sa môže zneužiť. Napríklad niekto, kto uteká pred spravodlivosťou, nebude vydaný, pretože tak sa to upravuje takto legislatíva. Prípadne môže dôjsť k tomu, že niekto využije európske certifikácie e, rozkaz nenáležitým spôsobom. Samozrejme, to sú e, e, extrémálne prípady. Vo väčšine prípadov sa to uplatňuje tak, ako sa má a prispieva to k vytvoreniu spoločného priestoru slobody a spravodlivosti obdivujem e, e, e, pani kolegyňu Maconi z Talianska v súvislosti s tým, čo povedala, že Európska únia by mala byť zodpovedná voči občanom tým, že sa bude starať o potreby občanov. Samozrejme je predsednička výboru pre petície a najlepšie pozná čo najviac ťaží európskych občanov. Domnievam sa však, že treba posudzovať e, štokholmský program a naše výsledky v oblasti e, e, slobody, spravodlivosti a bezpečnosti v Európskej únii nie tak, že budeme to porovnovať s ideálnym prípadom, ale s tým, ako to vyzeralo prednedávnom. Pred 4 rokmi na Rade ministrov spravodlivosti a vnútra každý členský štát, Nemecko, e, Malta, mal právo veta v otázkach spravodlivosti a vnútra. A v súčasnosti, po podpísaní Lisabonskej zmluvy, nielenže sa všetko zmenilo, ale máme teraz e, dvoch spolu legislatívcov s rovnakými právami. A tu zdôrazňujem, že majú rovnaké postavenie, rovnaké práva. Takže e, obdivujem e, vyvážený prístup pána Moraesa, ktorý uviedol, že komisia si počína veľmi energicky e, tým, že zavadza novú legislatívu a to je len prirodzené. Svojho času som pôsobil 16 rokov ako minister a je, je prirodzené, že vlády si počínajú konzervatívnejšie ako parlament. E, e, samozrejme, nie je jednoduché pracovať vo vláde v súčasnosti alebo v parlamente. E, ale ide o určitý kompromis medzi tým, čo pán predseda Barosu hovorí, že máme federáciu, federáciu zvrchovaných štátov je to určitý rozpor. Ako môžeme mať federáciu z vrchovných štátov, ale predsa len je to určitá realita. Nie sme síce úplná eh, mm, federácia, ale zase nie sme iba spolkom z vrchovných štátov. Eh, snažíme sa o dokonalú úniu Takže mm, reagujem tým na stenu poslankyňu eh, Marconi a obdivujem eh, vašu eh, snahu aj otázku, či máme naozaj spoločný priestor. A zda ešte sme nedosahli to, čo by sme chceli dosiahnuť, ale podľa mňa sa urobili obrovské kroky smerom vpred a mám na mysli konkrétne kroky, nie len nejaké akademické E, e, prienie, čo však neznamená, že z času na čas nevyvstávajú určité problémy, prípadne e, nejaké prekážky a komisie to musí riešiť a tam, kde je to nutné, okamžite konať. Veľmi si vážim pripomienky tých z vás, ktorí ste položili otázky, otázku nakoľko sme solidárne v otázke pristahovalectva. Samozrejme, krajiny e, e, na periférii Európskej únii sa stiažujú, že sa nerobí dostatočne e, v smere vnútroevropského európskeho transferu chránených osôb, ktoré sa dostávajú do periférnych štátov a ktoré musia znašať e, nepremeranú záťaž v súvislosti s utečencami a otázkou ozilu. Samozrejme, solidaritu nemôžeme nanúcovať. Ak to budeme e, nanúcovať, to už nebude solidarita. To bude len uplatnenie e, určitých e, povinností na základe práva. I keď e, niekto by možno, že chcel e, nanútiť systém spoločného znášania E, bremena, to by bolo e, v určitom e, rozpore. A v každom prípade by to sa muselo osúhlasiť samotnými členskými štátmi. Takže veľmi si vážim v tejto súvislosti problémy, ktoré má kolegyňa Malstromová, keď presádzuje solidaritu, ale zároveň si uvedome, že nemá úplnú podporu v tomto smere členských štátov, pretože nie všetky členské štáty považujú tento problém za celoeurópsky. Sú tu niektoré ďalšie aspekty, na ktoré by som chcel eh, reagovať, najmä eh, na pripomienky pána Zvievku. Plne eh, s vami súhlasím. Odborná príprava súdcov má kľúčový význam s tým, aby zákony boli známe a sa uplatňovali a komisia bude podporovať e, všetky snahy v smere odbornej prípravy e, súdcov, pretože sa domnievame, že to e, zabezpečuje, aby legislatíva osúhlasená v Štrasburgu a Bruseli nie zostala iba na papieri. V otázke Schengenu už som reagoval na položené otázky. Otázka pana Rinhajzera. Chcel by som uvísť že komisia e, navrhuje nový právny základ e, pre Europol. Máme dva ciele. Jednak e, vylepšiť fungovanie Europolu, najmä tak, aby mohol konať účinnejšie, zabezpečovať výmenu informácií medzi policajnými zbormi a zároveň chceme posilniť parlamentnú kontrolu v súlode s Lisabonskou zmluvou, kontrolu za činnosťou Europolu. A vieme, že e, viaceré legislatívne akty vrátane oblasti e, e, spravodlivosti vnútra, pôvodné návrhy sa menili, hľadali sa kompromisy, takže ani parlament by nemal ignorovať radu, ani opačne. Ide o to, aby dva spolu legislatívci hľadali zhodu e, v otázke novej legislatívy únie. Ďakujem veľmi pekne, ďakujeme pekne, nech sa páči, pani predsednička rady, nech sa páči. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ctení poslanci, poslanky, vážený pán komisár. Ja by som sa chcela poďakovať za to, že máme túto možnosť e, zúčastniť sa tejto diskusie, ktorá je podľa nás veľmi dôležitá, informatívna, pokiaľ je štokovský program. Ako som už povedala v úvodných slovách, ten program samotný je skutočne veľmi komplexný, široko siahly a pokrýva celú oblasť. Ide tu o azyl, justíciu, migráciu, bezpečnosť a tak ďalej, zahraničné vzťahy. Takže eh, viacerí poslanci poukázali aj na to, že štokholmský program a všetky prvky, ktoré obsahuje, majú priamy dopyt na, dopad na životy európskych občanov. Ak si uvedomíme, že sa to týka skutočne e, o všetkých oblastí justície a vnútra. Súhlasím s mojim priateľom, s pánom komisárom Borgom, v tom zmysle, že ten benchmark, tie štandardy ako také musia vychádzať z vyhodnotenia toho východiskového bodu a samozrejme všetci ašpirujeme k tomu absolútnemu, k tej utopii, k tomu 100% výsledku. Ale pokiaľ ide o vyhodnocovanie programu, ten viacročný a viac e, farebný, viacúrovňový program ako taký, tak si musíme uvedomiť, že predsa aj sme urobili už veľký pokrok. A chcela by som sa teraz vyjadriť k niektorým tým otázkam, ktoré tu zazneli zo strany poslancov. Pán Berlinger, pán López Aliga, Kilar a pán Kasiny sa spýtali ohľadne praktických e, výdobytkov a výsledkov, ktoré vlastne boli dosiahnuté. No, to by sa mohla povedať, že to je, mohla povedať, že to je dlhý zoznam, ale myslím si, že tie výsledky, ktoré sme dosiahli, že im svedčia aj tie legislatívne akty, ktoré boli zapracované vo všetkých oblastiach spravodlivosti a Myslím si, že je našim spoločným cieľom dosiahnuť bezpečnosť európskych občanov v, každom, v každom, každodennej situácii. E, od, spomenula sa tu napríklad potreba sústrediť sa na hodnoty a ja si myslím, že keď už hovoríme o hodnotách, tak tieto sú e, európske hodnoty vychádzajú sú kľúčom pre tento sochomský program. Takisto sa tu hovorilo o programe presídľovania a iste si uvedomujete, že tu máme spoločný európsky program presídovania, ktorý prijal tak parlament ako aj rada e, v marci minulého roku v tom zmysle, aby sa zabezpečila koordinovaná odveta e, tým, ktorých sa to týka, ktorí potrebujú v tejto oblasti zlepšenie. Pán Kirchhoff hovoril zasa o výzve uh, uh, ne, nezletili, ktorí nemajú rodičov a e, v maji zasa komisár predložil akčný plán e, pre obdobie 2014 a ďalej a ide tu o implementáciu tohto akčného plána, plánu Ehm, ku ktorému sa potom vypracuje. Pardon, to bolo pre obdobie od roku 2007 do roku 2014 a bude k tomu vypracovaná správa, či sa tejto výzve venovala patričná pozornosť a vyriešila sa. Ďalší kolega, parlamentný poslanec, sa vyjadril k legislatívnym postupom, pokiaľ ide o obdobie po Lizabonskej zmluve. Myslím si, že tento proces sa práve týmto procesom spolurozhodovania veľmi zlepšil a myslím si, že komisia to zdôraznila patričným spôsobom a myslím si, že plná zaangažovanosť parlamentu v tomto procese je obohacujúcou a tak rada ako aj komisia e, musia teraz dávať pozor. A o to vlastne išlo a myslím si, že v tomto zmysle to skutočne veľké zlepšenie, hoci si uvedomujem, že práca pred nami predsa len zostala pokiaľ ide o zahraničné vzťahy, spoluprácu, pokiaľ ide o spoluprácu medzi týmito tromi e, inštitúciami, takže tu sa dá vždy ešte veľa vecí zlepšiť, takže to nie je nič výnimočné, pokiaľ ide práve o oblasť justície a, a vnútra. No, teda. Ďalší poslanci sa pýtali ohľadne informačnej stratégie manažmentu. Komisijný dokument ohľadne to, tohto modelu výmeny bol zverejnený v decembri a bol vytvorený takým spôsobom, aby jednoducho e, informoval o cezhraničnej výmene, ako to celé funguje v súčasnosti. Komisia rovnako zistila po vyhodnotení tohto procesu určité údaje, ktoré sa momentálne zo strany rady analýzujú a my samozrejme budeme k tomu dávať spätnú väzbu. Takisto sa tu hovorilo o E, konfiškácii a zmrazovaní aktív. E, takisto sa tu pokázalo na to, že v tejto oblasti sa nezaznamenal veľký pokrok, ale ja si myslím, že tu sa dá povedať, že sme skutočne radi, že ten prvý trialóg s parlamentom je teraz e, naplánovaný na 28 mája, teda po hlasovaní vo výbore LIBE, takže aj v tejto oblasti teraz máme zaznamenaný pokrok a dúfam, že e, tento pokrok uvidíte aj vy a uvedomíte si, že za ostatné mesiace sme skutočne veľmi tvrdo pracovali, aby sme v tejto oblasti zaznamenali aj v kontexte štokholmského programu určitý progres. Program samotný uh, sa snaží vyriešiť uh, tie problematické otázky, ktoré sú pre nás kľúčové a Ide tu predovšetkým o to, aby sme nestrácali zo zretela tie kľúčové aspekty celkové, celého kľúčového programu, pretože e, ide nám všetkým o zlepšenie, o potrebné reformy, ktoré sa ešte musia zrealizovať. Zabezpečila sa doteraz určitá kontinuita a, a to naprieč viacerými predsedníctvami. Máme jasný pracovný program, na ktorom spolupracujeme aj my s parlamentom a s komisiou a vlastne celé tá niť spolupráce sa vynie už z, naprieč viacerými predsedníctvami z toho chronologického aspektu a pokiaľ ide o tú kľúčovú oblasť v rámci tejto témy, o ktorej hovoríme, na ktorej sme všetci skutočne veľmi participovali a snažíme sa urobiť čo možno najviac, treba povedať, že mm, zaznamenala veľký pokrok, predovšetkým v kontexte štokholmského programu a v konzistencii tohto pracovného programu. Takže ja by som vás chcela záverom uistiť o, o tom, že pokiaľ ide o to zostávajúce obdobie, pokiaľ ide o zostávajúce obdobie írskeho predsedníca, budeme aj naďalej pokračovať v našej práci aby sme v týchto oblastiach v rámci štokholmského programu zaznamenali ešte ďalší pokrok a teším sa na ďalšiu spoluprácu medzi našimi inštitúciami, aby sme pri, prijali opatrenia včasne v tom zmysle, aby sme prispeli spoločne k lepšej Európskej únii, ktorá, ktorú si naši občania zaslúžia a už sa chýlime postupne ku koncu írskeho predsedníctva. Treba povedať, že tie výhody takých programov ako napríklad štokholmský program sú celkom jasné, pretože my vlastne sa snažíme dosiahnuť čo možno najlepšie mm, zlepšenie v tejto situácii, aby sme to mohli dostať čo možno najlepšej situácii litovskému predsedníctvu, aby toto mohlo nadviazať na našu prácu, na tú dynamiku, ktorú sa nám podarilo zaznamenať aj v spolupráci s vami Takže ja sa ešte raz chcem poďakovať. Chcem sa poďakovať pánovi predsedovi za to, že som mohla byť účastná na tejto rozprave a ďakujem aj pánovi komisárovi. Ďakujem pekne, pani predsednička rady, my ďakujeme vám, že ste nás už dnes sprevádzali počas celého dňa v parlamente a že vlastne tu pyšne držíte vlajku Rady v Európskom parlamente. A týmto my ukončujeme rozpravu k tomuto dnešnému bodu programu a prejdeme k ďalšiemu, ktorým je vyhlásenie komisie pokiaľ ide o riešenie otázky dane z dedičstva v nadväznosti na prijatie nariadenia o dedičstve a v mene komisii môžem vyzvať